E, teraz ku správe Coelho. Ja som hlasoval za túto správu, pretože je to v záujme bezpečnosti detí a preto potrebujeme takúto reformu a preto je to balíček, ktorý nám pomôže sa dostať dopredu v boji proti obchodovaniu s deťmi a prinesie väčšiu bezpečnosť deťom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Rojtová. Pán predseda, považujem za potrebné zvyšovať bezpečnostné prvky v cestovných dokladoch aj o biometrické prvky, aby sme zvyšili bezpečnosť nielen Európanov, ale musíme zvážiť obrátenú stranu mince a to je ochrana súkromia našich spolobčanov. Som za to, aby táto legislatíva bola zavádzaná do praxe tak, aby nespôsobovala byrokratické ťažkosti alebo zneužívanie na, e, údajov na vnútroštátnej úrovni alebo v tretich štátoch. Treba lepšie zapojiť Europol a Frontex do tejto oblasti. Len vysoká miera spolupráce medzi policajnými orgánmi dosiahne tento efekt bezpečného domova Európy pre nás všetkých. Som rada, že vlastný pás budú mať aj deti od 12 rokov. Toto opatrenie obmedzí zneužívanie detí pre organizovaný zločin cez hranice. A to je ďalší dôvod, prečo som podporila túto zdanlivo kontroverznú správu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Vaneke. Ďakujem, pán predseda. Ja som čo sa týka uh, biometrických údajov, tak uh, ja som to schválil, pretože minimálne je to uh, krok vpred uh, proti falšovaniu a uh, zneužívaniu pasov. pasov. A toto je forma harmonizácie, ktorú nepovažujeme za užitočnú a potrebnú hlavne krajiny v Schengene, pretože e, v systéme s otvorenými hranicami e, musíme e, práve byť ostražití a strážiť vonkajšie hranice. To je krok dobrým smerom, ale e, neexistuje totálna ochrana na vonkajších hraniciach, ale e, ne stačí um, mať lepšie pasy. Každý rok prichádzajú do Európy uh, stovky tisíc uh, nelegálnych alebo polegálnych uh, imigrantov. Do Belgicka, mojej krajiny, prišlo viac ako uh, 70 uh, tisíc uh, občanov z mimo Európy a okrem toho mnohí sú nelegálni. Toto je veľká vlna alebo veľký tak, ktorý musíme zastaviť a nestačí uh, na to mať dobré, dobré pasy. Pán, Stojanov. Pán Stojanov. Благодаря, господин председателю. Аз гласувах против. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasoval proti kolovej správe z dvoch dôvodov. Poprvé, sa obávam o občanské práva občanov. Biometrické údaje e, ohrozia bezpečnosť e, občanov a ich slobodu. je to tiež proti základným ľudským právom, proti slobode pohybu. A okrem e, zavedenia nových e, dokladov totožnosti, to bude druhý krát e, za posledné 10 ročie, keď budem musieť tretíkrát dostať doklad totožnosti za posledných 10 rokov. Možno sa to zdá nezvyčajné, ale peniaze potrebné na nákup nových dokladov totožnosti je príliš veľká záťaž pre dôchodcov, ktorí e, dostávajú starobný dôchodok 50 eur. Preto som hlasoval proti správe Coelho. Myslím, že je škodlivá a e, nemá sa uplatňovať v mojej krajine a na, na moju krajinu. A teraz pán Mitchell. Ďakujem, pán predseda. E, chcem len dať do zoznamu, že som hlasoval proti e, kapatovej správe e, na konci, pretože myslím, že je pred vami lepšia správa v parlamente, ktorá rieši tieto veci. Chcem však tiež povedať, že parlament musí urobiť niečo vzťahu s našim zoznamom, keď tu sú e, členovia, e, ktorí tu boli už 4 roka, ktorí brali a za to pláda a hovoril menej ako pán Brok, e, ktorý je v parlamente 6 mesiacov a myslím, že mali by sme na to upozorniť ľudia, ktorí sa nezúčastňujú v tomto parlamente v jeho výboroch alebo v tejto plenárke E, to sú aj e, tí e, mm, poslanci z malých skupín, ktorí tu majú rečnický čas predtým, ako sa ponerajú na letiska a potom strávia ten čas v svojich národných štátoch a hovoria ľuďom, že aká je hrozná demokracia v Európskej únie. A demokracia v Európskej únie je hrozná, keď sa poslanci, ktorí sa tu nezúčastňujú, dostávajú západne pád, aby pokračovali v tomto flagrantom zneužívaní demokracie. Chcem to dať do zaznamu, pán predseda. Myslím si, že my informujeme a dáme k dispozícii dokumenty a zabezpečíme lepšie transparentnosť. Mali by sme prijať kroky, aby sme e, ukázali, že uh, akí parlamentári sa zúčastňujú na práci parlamentu a akí nie. Pán Mitchell, vy ste hovorili o kapatovej správe, ale my e, sme teraz preberali kojedovú správu. E, ja vám už nebudem dávať slovo ďalej ku kapadovej správe, lebo ste povedali, čo ste mali povedať. A teraz môžeme mm, prejsť na Lambsdorfovú správu. E, vysvetlenie hlasovania pani Rojtová. E, pane predsed... Pán predsedajúci, európsky zbrojný trh nefunguje efektívne, pretože je fragmentovaný dnes sme otvorili priestor pre verejné zákazky v tomto sektore a rešpektujem výnimky zo strategických dôvodov podľa článku 273 zakladajúcej zmluvy. Vo výbore som sa zasadzovala za to, aby sa končilo s plitvaním verejných prostriedkov netransparentnými verejnými zákazkami. Národné klauzuly sa používali aj na verejné zákazky pre armádu, ktoré rozhodne nemali nič spoločné s kvalitou zaistenia bezpečnosti. Môžem menovať napríklad stavebné zákazky stravovania a iné služby tento návrh prinesie úsporu finančných prostriedkov a tie bude možné vyskúmať do výskumu a vývoja technológií, ktoré by nás mali eh, chrániť pred budúcimi hrozbami účinnejšie. Ďakujem, pán Alister. You, opposed... Ďakujem, pán predseda. Ja som proti tejto správe kvôli hrozbe, ktorú uh, vidím, že ona predstavuje pre vlády a firmy, ktoré investovali uh, veľa peňazí um, do výskum a vývoja e, v obrannom priemysle a e, nakoniec e, to bolo na ich úkor, pretože podľa e, tejto smernice e, sa e, toto obstarávanie nemá otvoriť e, pre európsku konkurenciu. A e, potom e, ostávajú e, takéto zvorácké firmy v krajine bez prostriedkov ochrániť, ako ochrániť ich e, Ehm, pracovné miesta a práva a ehm, potom tieto ehm, firmy, ktoré majú špičkový výskum vývoj v obrane, sú týmto ohrozené. A ja chcem, aby sme si uvedomili, že motivácia tejto správy je posilniť integráciu EÚ EU a európsku bezpečnostnú a obranú politiku, miesto toho, aby prioritizovala hmatateľné ekonomické prospechy. Pán poslanec Fatuco. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem vám, dámy a páni. Želám vám dobrý deň a budem sa snažiť byť stručnejší než obvykle. Hlasoval som za správu pána Lambsdorfa, ktoré je podľa mňa krokom vpred v oblasti spoločnej bezpečnosti obrany, ale pýtam sa aj sám seba, aj vás, ako budeme konečne mať skutočnú európsku obranu, skutočnú európsku armádu, skutočnú možnosť usporiť peniaze, financie a aby sme sa bránili ako Európa. Ja dúfam, že to bude čím skôr, pán predsedajúci. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. E, Nespada, alebo nie je to moja kompetencia, aby som vám odpovedal. Bolo by to veľmi komplikované, takže budeme pokračovať a vysvetlenie hlasovania k správe pána Šlitera a tam je žiadal slovo pani Rojtová. Pán predsedajúci, podporila som správu o nebezpečných látkach a prípravkoch a dichlormetánu, pretože je to karcino, e, karcinovaná látka pri odstraňovaní náterov, hoci umožňuje výnimky, hoci za veľmi prísnych podmienach. Som presvedčená o tom, že tieto sa výnimky nebudú využívať, pretože existujú bezpečné alternatívne látky, ktoré môžu používať nielen spotrebitelia, ale aj odborní užívateľia. Ďakujem pekne. Pani Sinot, nech sa páči. Niektoré látky sú také nebezpečné, že musia byť úplne zakázané, alebo ich použitie má byť obmedzené, e, no, veľmi obmedzené využívanie, e, k, pre ktoré platia najpresnejšie zdravotné predpisy DCM. Je jeden z týchto látok a musí byť stiahnutý z obehu. Grazie. Ďakujem pekne. Teraz e, vysvetlenie hlasovania v správe pani Ilda Fegredo, pani Rojtová. Predsedo, ocenuje medzinárodní smluv. Oceňujem medzinárodnú zmluvu, ktorá prinesie nové pracovné podmienky pre pracujúcich v odvetví rylobov, Rybári čelia najvyššiemu výskotu ťažkých pracovných úrazov a umrtí. Vyzývam radu a komisiu, aby urobili všetko preto, aby sa ratifikoval dohovor oveľa skôr než v roku 2012 do zápisu prosím, hlasovacie zariadenie mi nefungovalo a ja som hlasovala samozrejme za túto správu. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Vysvetlenie hlasovania k správe pána Kataniu a rešpektujte prosím rečnícky čas, pretože tu veľa žiadosti. Pani Belohorská. Ďakujem pekne iniciatívna správa pána catania vyvolala značnú výmenu názorov medzi politickými skupinami a poslancami. v súčasnosti európska únia čelí veľmi závažným problémom ako je finančná kríza energetická kríza vyvolaná ukrajinsko ruským konfliktom. práve v tomto období by sme mali postupovať jednotne a vyvarovať sa všetkých akcií ktoré môžu našu jednotu ohroziť. dôsledky kríz sa s istotou dotknú každého občana európskej únie dotknú sa teda aj slováka poliaka maďara aj nemca. vyhľadávanie problémov medzi členskými štátmi ktoré sa s určitou periodicitou vracajú na naše rokovania považujem za ignoranciu súčasného vážneho stavu ohrozenia jednoty únie. mali by sme sa viac sústrediť na hľadanie riešenia platnosti lisabonskej zmluvy na posilnenie konkurencieschopnosti európskej únie opakovane som tu na pôde európskeho parlamentu vystúpila s myšlienkou že autonómia v rámci nášho spoločného priestoru nemá opodstatnenie. hlavná myšlienka zjednotenia sa štátov eú nesmie byť prehliadaná vonkoncom ignorovaná alebo odmietaná. mali by sme si pripomínať výrok schumana ktorý tvrdil že rozmýšľajúci sa európan nemôže sa tešiť z nešťastia svojho suseda všetci sme spojení spoločným osudom dobrom aj zlom. ďakujem. Ďakujem, pán Pilker. Um Myslím, že teraz je to ku správe Kataniu. Táto e, správa je e, ozajistný e, balík, keď budeme podľa mňa postupovať, tak tam je len e, katalóg požiadaviek e, politických ľavičarov v e, tejto snemovni, ktorý sa tým podporuje. A okrem iného aj uznávanie manželstva rovnakých pohlaví a legalizácia drog, legalizácia eutanázie a legalizácia ilegálnych vecí. Tieto požiadavky, ktoré teraz boli zväčšinou prijaté, E, som ja aj delegácia EPP e, prísne odmietal a odmietame a my sme hlasovali proti tejto správe. Ďakujem, pán Baco. Ďakujem za slovo, pán predseda. Hlasoval som za správu o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004 až 2008 túto moju podporu som viazal na neprijatie pôvodne navrhovanej formulácie v článku forty nine o podpore územných a regionálnych autonómií. považujem to za jasný odmietavý signál snahám provokatérov a konšpirátorov akokoľvek špekulovať so statusom quo. európsky parlament teda neprijíma hry o územnej a regionálnej autonómii je to veľmi cenný záver dnešného pléna európskeho parlamentu ku ktorému všetkým nám blahoželám. pane predsedo hlasovala som také proti. predsedajúci tiež som hlasovala proti prijatiu tejto vlastnej správy komunistického poslanca o situácii práv eú. oceňujem ale že spravodajcovia z ostatných politických skupín dosiahli úpravu textu a mali dobré odstavce, pokiaľ ide o situáciu menšín, ale niektoré nie sú objektívne. Táto správa navyše bezprecedne prekračuje rámic dokumentu za minulé obdobie. Chce príliš jednostránnu politickú predstavu pre ľudské práva v EÚ. Pošlapáva subsidiaritu tým, že je v rozpore so zakladujúcimi e, zmluvami a diktuje pravidlá pre rodinnú politiku a ďalších etických otázok. Pán Busutil. Sur President, jien ukoll votajt kontra r-rapport ta' Katania. Differenzi dwar eh, l-abort bħala dritt eh, dritt tal-bniedem, ħaġa li jiena ma naqbilx magħha u ma nistax naċċetta. Má právo, ja som eh, hlasoval proti tejto správe. Je to naozaj škoda, že správa, ktorá eh, pokrýva tak veľa tém, eh, má zahrňať aj prvky, ktoré zachádzajú nad rámec eh, posebnosti Európskej únie a Európska únia by nemala a nesmie zasahovať do týchto vecí kvôli princípu subsidiarity a preto som hlasoval proti Katéniovej správe. Mr. Olakos. Ďakujem, pán Olajoš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 pretože predchádzajúce mm, slabé stránky v oblasti menšinovej politiky boli odstranené a myslím, že to je dôležité aj vo vzťahu k Maďarsku, aj vo vzťahu k menšinám mimo eh, hraníc Maďarska. V rámci eh, toho eh, tu hovoríme o možnosti ochrany jazykov menšin a preto tiež zásadné právo používať tento jazyk doteraz nebolo toto právo zabezpečené všetkým menšinám Vzťah e, k menšinám je ďalšia otázka e, v Európe okolo 150 e, menšin a preto je dôležité, že sme konečne postavili ich definíciu. Áno, o samozpráve menšin, myslím si, že je dokonalou formou pre to a musíme postupovať na najlepších praktik a skúseností v tejto oblasti, ktoré sú už k dispozícii. Teraz pán Alister. Ďakujem, eh, pán predseda. Eh, spoločnosť, eh, ktorá je konzumovaná právom, je spoločnosť, ktorá stále žiada a stratila svoju rovnahu. A z tohto vychádzajú požiadavky tejto správy pre rovnosť medzi normálne zosobášenými pármi a homosexuálnymi vzťahmi prirodzený e, poriadok e, a prírodný poriadok je muž so ženou a sme zvrátení, keď vyžadujeme e, rovnosť pre protiklad toho. Možno, že to je staromodné, ale ja chcem vyhlásiť, že prirodzené partnerstvo medzi neprirodzené partnerstvo medzi pohľami rovnako medzi rovnakým pohľavím e, e, ja nemôžem podporiť ako zákonodarca a e, tí, ktorí vyžadujú opak v netolerantnej klíme, v ktorom sa to žiada. Ja som proti tomto aspektu tejto správy. Ak som potom vystavený posmechu, tak nech je tomu tak. Ja som za to, čo si myslím, že je správne a som proti tomu, čo je nesprávne. Ďakujem, pán Fanheke, nech sa páči. Ďakujem, voorzitter ik heb in mijn carrière in dit parlement nogmaals catalogus. V Európskom parlamente som eh, videl celý katalóg eh, takých politických nonsensov, ku ktorým došla, ako aj v prípade tejto správy Katania, keď hovoríme o správe, kde sa hovorí o základných právach, tak mali by sme vychádzať, sa vychádza z Lisabonskej zmluvy, ktorá ale nebola ratifikovaná a nemá vôbec právnu základňu. Tiež si kladieme otázku, či ide, keď hovoríme o základných právach pre občanov, máme e, isté základné právo, ktoré chýba napríklad e, pre, e, pre obyvateľov mojho národa, aby sa cítili bezpečne u seba vo svojej krajine a aby mohli ochraňovať svoj blahobyt, svoj jazyk, svoju kultúru a svoje zákony. Ale myslím, že to sa nespomína a nekorešponduje to ani tomu, čo sa hovorí na politickej úrovni, takže, takže táto správa Katania znovu zosmiešňuje Európsky parlament. Ďakujem, pán Klejs. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Právo na a sloboda prejavu, aby sa mohla realizovať, to je jeden e, spôsob, ako môžeme e, merať plnenie základných práv keď už máme oficiálnu, neoficiálnu alebo autocenzúru, keď hovoríme o verejnej diskusii. A v tejto správe sú pasáži, ktoré upozorňujú na určité skupiny. Neustále počujeme niečo, čo je nepriateľné, ale to, čo, o čom sa hovorí, je to vyzývanie na to, aby sa prenasledovali e, všetky rasistické vyhlásenia, ktoré hlásajú nenávisť. A tento typ úpravy, ktorý v Belgicku spôsobil, že veľká časť flámskeho obyvateľstva bola odsúdená, pretože kritizovala určitú politiku. Musíme vedieť, čo vlastne chceme. Nemôžeme byť na jednej strane za slobodu prejavu a zároveň e, musíme potom prijať všetky dôsledky, alebo sme proti slobode prejavu. Ďakujem, pán Fantuco, nech sa páči. keď hovoríme o základných právach, keď som v definitívnom hlasovaní hlasoval proti, e, hlasoval som za odsek 80, kde môj priateľ Katania, ktorý sa práve na mňa pozerá, hovorí, že žiada od členských štátov, maximálne zlepšiť prístup mladých ľudí, e, starých ľudí a handicapovaných na pracovný trh. Pán Žusto Katánia, ktorý má úplne 100% pravdu, e, určite písal, hoci, teda myslel, hoci to možno nenapísal, že bolo potrebné zlepšiť prístup k práci, ale aj prístup k dôchodku, k penzii, keď hovoríme o starších osobách. Hovoríme o mladých ľuďach, o handicapovaných a o starších ľuďoch a ja som presvedčený, že so mnou súhlasí že aj mladí ľudia by mali mať možnosť prístupu k penzii, ale aj následne môcť pracovať ako starší ľudia. Rád by som povedal, že to, čo tu hovorím, je na to, aby som podporil sympatickým spôsobom práva starších ľudí na ich dôchodok. Teraz pani Sinot. In this Catania report, v e, tejto Katanovej správe mnohí v tejto snemovne opäť sa snažili e, využiť ľudské práva ako e, zamienku na propagáciu potratov. Hoci potraty opierajú miliónom deťom právo na život. To je právo, z ktorých ostatné práva vyplývajú a závisia na nich. Ďalej, ako pre um, írsku poslankyňu je zaujímavé um, zobrať na vedomie, že um, táto správa a jej poznačné návrhy uh, dáva do uh, súvisu Lisabonskú zmluvu a chartu ľudských práv a slobod s legislatívou o potratoch v EÚ. Pani McGuinness. Ďakujem, pán predseda. Na začiatok chcem eh, požiadať služby, aby eh, vzali na vedomie, že v eh, odseku 49 časti ja som mal hlasovať za to. Ja myslím, že táto správa mohla urobiť viac v oblastiach, kde treba pracovať a to v oblastiach postihnutých Ľudia, a ja som rada, že parlament schválil môj pozíciu na vyšetrovanie, ktorý vyzýva komisiu, aby zabezpečila, že peniaze pôjdu len do členských štátov, ktoré splňajú kritéria dohovoru SN, čo týka deinstitucionalizácie a toto je kľúčová otázka pre mňa a mnohých ľudí v tejto silni. Sú mnohé veci v tejto správe a ostatní povedali, že e, sú za subsidiaritu a nie, e, za, e a nie je to právoc EU, ktorá nemá zákonodárne upravať potraty a nesme to robiť. Takže ja som e, nemohol podporiť tú správu a miesto toho som sa zdržal hlasovanie, pretože si myslím, že ten pozmeňujúci návrh o e, poznatých ľudí sú pre tých, e, ktorí nemajú hlas a nemôžu sa vyjadrovať. Ďakujem, pán Miko. Thank you very much. Uh, uh, správa uh, Katania je správa, ktorá sa zaoberá mnohými otázkami ľudských práv E, súhlasím s niektorými predrečníkmi a taktiež vyjadrujem môj zásadný nesúlad a nesúhlas s touto správou e, pre jednu kľúčovú záležitosť nakoľko neprešli kľúčové pozmeňujúce návrhy ktoré by boli túto inak pôvodne nedobrú správu E, opravili. v texte totiž e, ostali odvolávky na sexuálne zdravie a sexuálne práva takzvané ktoré podľa definície aj svetovej zdravotníckej organizácie obsahujú vyslovene právo na potrat a nemôžeme sa v komunitárnom práve európskej únie na toto e, odvolávať a vnucovať to členským krajinám. ako lekár obhajujem ľudský život a ľudskú dôstojnosť od počatia a preto som takýto kontroverzný text ktorý navyše nerešpektuje princíp subsidiarity nepodporil. ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Súhlasím s pánom Pirkerom a teda nebudem veľmi obšírny. Myslím si, že náš kolega Katania sa pomýlil v téme. Táto správa sa nikdy nemala ani zapísať do programu. Tieto služby, naše služby, parlamentné služby mali overiť e, túto správu, či jej obsah zodpovedá titulu, pretože titul je iný a obsah je úplne iný. Neodvávala, ne, nemá vôbec nejakú súvislosť s názvom. odseku 49. Ja by som si bol želal, keby pôvodný text bol prijatý bez akejkoľvek zmeny. Ja som hlasoval proti tejto správe práve z týchto dôvodov, ktoré som práve menoval. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci a pán Didel. Ďakujem pekne. Práve dnes s takým veľkým presvedčením som hlasoval proti takejto správe. Keď e, v EÚ hovoríme o takýchto e, témach, nemôže tu byť nejaká diktatúra politiky. Keď už hovoríme o rasizme alebo iných témach, táto správa práve v takýchto témach, ako je azylová problematika alebo imigrácia, táto správa chce istým spôsobom otvoriť viacej dvere ilegálnej imigrácii do Európskej únie, vôbec sa nezaoberá bezpečnosťou európskych občanov. Vôbec nie. Práva zločincov sa uznávajú ako základné práva. Hovoríme, ako keby bol svet hore nohami. Ja si myslím, že by sme mali brať do úvahy to, že všetci majú aj svoje povinnosti. A v tejto správe by sa malo hovoriť viacej o povinnostiach imigrantov v našich spoločnostiach. Ale nie, nie len sa prstom ukazuje na Európanov a naši spoluobčania už majú toho plné zuby, že sa ich neustále stigmatizuje takýmto spôsobom. Ďakujem, pán Kavada. Kavanan. Um, Prepačte, Catania uh, v správe je veľa uh, vecí, uh, ktoré považujem za problémy a neakceptujem, že sú to um, podniky Európskej únie, ktoré nám majú udelovať práva. Nie a mm, vlastne nám z ústí história, že e, urobila práve naopak e, a tiež e, ne, príjmam, čo som hovoril o charte zákon ľudských práv, čo je zákon dokumenta. Ja nesúhlasím, aby to bolo zapracované do európskeho práva, ani nie do britského práva. A tiež som bol proti, ako som povedal, tej charte ľudských práv a tiež som proti absolutistickom prístupu k ľudským právam a v zásade nie som proti princípu uznávania partnerstiev rovnakého pohľave, ale toto nie je vecou um, právomoci Európskej únie, ale to je právomoc um, parlamentov členských štátov, aby si to určili na svojom území. A vzhľadom na uh, tieto zásadné výhrady som hlasoval proti tej správe. Mr. Annan. Ďakujem, pán Hanan. Pán predseda, skúsenosti mnohých, z mnohých rokov nás učia, že Práva na papieri nie sú skutočnou zárukou občianských slobod. Tie práva, ktoré sú v charte základných práv a slobod EÚ, sa nelišia od tých, ktoré boli v ústave východno Nemecka alebo zo SSR. Ale občania týchto krajín zistili, že práva na papiere nemajú žiadnu cenu, ak nie sú mechanizmy parlamentnej kontroly, v EÚ nemáme krízu ľudských práv, ale máme krízu demokratickej legitimnosti. Dovolte, aby som povedal, že jeden spôsob, ako zmierniť túto krízu, je presvedčiť našich voličov a dať Lisabonskú zmluvu e, na schválenie v referendách, tak ako sme to slúbili volakedy. Ďakujem. Mrs. Uh, Ďakujem. Pani Tomaševská, nech sa páči. Pani, Pani Pán predsedajúci, dieťa má právo na city oboch rodičov a dokonca aj keď sa manželstvo rozpadne. A tak si myslím, že blaho dieťaťa a myslím, že nemali by sme špekovať o jeho kontaktoch s rodičmi, E, dieťa by malo so svojimi rodičmi e, komunikovať v materinskom jazyku a má právo, ak má dvoch rodičov dvoch rôznych jazykov, nech komunikuje, aby to nebolo na, školu deti, na škodu detí e, v zmiešaných manželstvách, pretože to obmedzuje práva E, rodičov alebo detí nemeckého pôvodu v niektorých častiach. Preto som podporila e, odsek číslo 24, ale tento odsek bol zamietnutý a to bol dôvod, prečo som celú túto správu zamietla, pretože je tu, sa tu popiera právo na život a porušuje sa princíp subsidiarity. Pán Batten, ďakujem, pán predseda. Nezávislá strana e, Spojeného kráľovstva je proti rasizmu E, zmrzačovaniu e, ženských genitálií, predsudkov proti e, cudzincom a podobne. Avšak Briti majú veľmi dobré ľudské práva a ich zaručenie v rámci našeho právneho systému. Nepotrebujeme ochranu EÚ. EÚ je protidemokratická, nedemokratická a preto nie je vhodným strážcom ľudských práv kohokoľvek. Taktiež by sme chceli parlamentu pripomenúť, že rodinné právo je kompetenciou členského štátu a nie oblasťou jurisdikcie EÚ. Otázka zneužívania drog a to, že či tam majú byť e, či to má spadať pod trestné právo, je vecou členského štátu a EÚ by sa nemala snažiť oslabovať alebo nahrádzať právny systém členských štátov. Preto naši poslanci hlasovali proti tejto správe. Ďakujem. Grazie, Ďakujem. Pán predseda, keď ide o takéto správy, veľmi často hovorím s rôznymi dobrovoľníckými a občianskými skupinami v mojom volebnom okrsku, pretože takto sa môžem veľa dozvedieť. Taktiež sa pravidelne snažím vypočuť názory rôznych poslancov z rôznych krajín a politických skupín plne súhlasím s tým, čo povedal pán Hennen a pán Kanan, moji kolegovia, ale keď máme takúto správu pred nami, ako je táto, chcel by som hovoriť ako pán Alista, ktorý nebol z mojej politickej skupiny, ktorý je pragmatickým poslancom, ktorý je veľmi často e, predstaviteľom veľmi múdrych názorov. Takéto správy sú práve tie správy, kde nájdeme mnoho drobností, ktoré e, neviem, či by nám pomohli sa rozhodnúť, že mám hlasovať za alebo proti a preto som sa zdržal. Teraz pani Gal. Pán predseda, táto správa k základným právam v EÚ je veľmi komplexná správa ktorá predstavuje určitý prielom, či sú to práva detí alebo práva v sociálnej oblasti. Práva menšín a ochrana menšín je témou, ktorá sa musí hodnotiť pozitívne. Hovoria sa tu zásady samozprávy, autonómie, používania jazykov. To považujem za dobré a preto som hlasovala za a preto aj maďarská delegácia v ľudovej strane hlasovala za, napriek tomu, že je tu mnoho odstavcov, odsekov, ktoré nemôžeme podporiť. Čo my nemôžeme akceptovať je napríklad to, že veci sa riešia na úrovni EÚ, i keď to nie je potrebné. Že tu máme tri vysvetlenia hlasovania. Pripomínam vám, že vo vyhláseniach nemôžete sa prihlasovať už po tom, čo sa začalo. Rád by som vám pripomenul toto pravidlo z rokovacieho poriadku. A teraz pán Tokáš. Vážený pán predseda, ospravedlňujem sa. Ja som sa predtým nehlásil, ale diskriminácia menšín a a ja som tiež jeden z nich ako nábožný, čl- pobožný človek a hlasoval som eh, za správu Katániu práve z mnohých takýchto dôvodov. Pokiaľ ide o základné práva, dosiahli sme veľký pokrok a chcem sa poďakovať aj za to, že kapitola o menšinách sa zapracovala do správy. Myslím si, že je to začiatok toho, aby právny systém slúžil na ochranu menšin, aby sa takýto systém vytvoril. A to, čo povedala pani Gal s tým môžem súhlasiť. My potrebujeme kompromis, a je pravdou, že nie vo všetkých bodoch môžeme s touto správou súhlasiť, napríklad v oblasti homosexuality, eutanázie a podobne. A preto nemôžem akceptovať, aby náboženskí vodcovia e, mali prekážky v svojej činnosti, najmä pokiaľ ide o bod homosexuality. Spomenul sa už článok 59, kde sa hovorí o tradičných menšinách, menšinách kde sa nezaintegrovali práva menšín, najmä z oblasti a, e, autonómie. To mi chýba. Ja som hlasoval proti, pán predseda. Napriek tomu sú tu určité aspekty, ktoré by som chcel podporiť Hlasoval som proti, pretože táto správa zmiešava tradičné menšiny a hospodárskych migrantov alebo pristahovalcov, ktorí prišli do mojej krajiny počas okupácie po druhej svetovej vojne. Počas 50 rokov okupácie predsa došlo k rozriedeniu základného národa a teraz tam býva len 50 Lotyšov. V najvyšších mestách vrátane Rigi sú Lotyšania dnes menšinou. Teraz pán Montalto. Ďakujem, pán predsedajúci dnes sme hlasovali o základných právach v EÚ. Veľmi lutujem, že spolu s mojimi dvomi malckými kolegami v PES sme sa museli zdržať hlasovania o tejto správe. I keď správa uvádza mnohé prípady e, ľudských práv, ktoré treba oslaviť. Obsahuje aj ďalšie časti, ako napríklad potraty, ktoré by nemali byť nikdy zahrnuté v tejto správe. Ako malcký socialistický reprezentant Musím povedať, že sme proti tejto časti správy a preto sme hlasovali proti nej. V tejto správe sú rôzne ďalšie veci ako právo na dôstojnosť a na dôstojnosť na konci života. Sú veľmi citlivé veci a kvôli tomu sme sa museli zdržať hlasovania. To sú dôvody, prečo sme sa museli zdržať hlasovania o tejto správe. Ďakujem vám za túto príležitosť. Ďakujem. Vysvetlenia k hlasovaniu správy. E Pato, teraz pani Rojtová. Ďakujem, pán predsedajúci. Tento populistický text som nepodporla, ktorý pôvodne obsahoval e, radu užitočných ustanovaní pre väčšiu transparentnosť v EÚ. Ale bohužiaľ tento text sa zmenil a ja nemienim podporovať také nezmysly, ako je zverejňovanie pracovných alebo osobných dokumentov, ktoré si poslanci medzi sebou vymieňajú alebo ich dostávajú od NGO či od lobistických organizácií. Nepovažujú ich za tajné, ale ani žiadny národný parlament v civilizovanej demokracii si neukladá za povinnosť zverejňovať pracovnú alebo akúkoľvek inú korešpondenciu. Ďakujem za pochopenie. Poriadku. Dobre. A pán Kamal na záver. Ďakujem, pán predseda za vaše milé slova. Dúfam, že si ich stále pamätať. Ja si myslím, že keď hovoríme o transparentnosti a o prístupe k dokumentom EÚ, tak to je niečo, s čím všetci tu v parlamente súhlasíme, pretože my sme tu preto, že daňoví poplatníci hlasovali za nás, volili nás do úradu a oni založili a financujú túto inštitúciu a našu prácu, ale majme aj jasno v tomto, keď hovoríme o transparentnosti dokumentov a prístupe k dokumentom, majme istotu, že daňoví poplatníci majú prístup tým dokumentom, ku ktorým chcú mať prístup. Nedávno skupina vedúcich predstaviteľov parlamentu navštívila mm, pre, eh, prezidenta demokratické zvoleného v demokratickej rane. To bol prezident. A pokiaľ my vieme, Došlo tu k urážke prezidenta tohto krajina zo strany tejto delegácie a všetci žiadali zverejnenie zápisu z tohto stretnutia. Takže buďme transparentní a vážme si tých, kto majú iné názory, než sú názory tých, čo sedia tu v parlamente. Ďakujem. Ďakujem. A týmto sme sa dostali na záver dnešného rokovania, vysvetlenia hlasovania a môžeme prerušiť rokovanie. Stretneme sa znovu o tretej a budeme pokračovať v našej práci s vyhláseniami o situácii na Blízkom východe a v Gaze.